vám Európskeho parlamentu, pretože musíme o tom diskutovať eh, intenzívne. Myslím si, že teraz nadišiel vhodný čas na tieto diskusie. Ďakujem. A teraz, vážení kolegovia, dostal som od pána Luigiho de Magistriho žiadosť o obranu jeho imunity v procese eh, v Katanzárov v zmysle článku 6 odsek 3. Táto žiadosť je postupená na gestorský výbor. Tiež som dostal oznámenie z rady, pokiaľ ide o jej stanovisko v prvom čítaní, ako aj dôvody, prečo schválila stanovisko komisie to bude všetko zachytené v zápisnici z tohto plenárneho zasadnutia. Tri mesiace má Európsky parlament, aby sa vyjadril a tento termín začína zajtrajškom 25. marcom 2011. Zápisnica z dnešného plenárneho zasadnutia aj zo včerajšieho budú predložené na schválenie začiatkom budúceho plenárneho zasadnutia. Ak nemáte pripomienky, navrhnuté uznesenia postupíme kompetentným orgánom a inštitúciám. Uzatváram dnešné plenárne zasadnutie a želám všetkým pekný zvyšok dňa.